Dobre, 18.00 v útorok. Ďakujem pekne. A bez ďalšieho meškania prosím pána e, Trišeta, aby sa ujal svojim vystúpením. Slova pripomínam dve témy E, takže máme tu e, riziko deflácie, stagflácie, na to sa môžeme pozrieť a ako reštrukturalizovať architektúru e, medzinárodných finančných trhov. Takže pán prezident, poprosím vás o vaše úvodné slova, takých 10 minút. Určite sú to veci, ktoré viete z hlavy. E, ďakujem pani predsednička, dámy a páni, poslanci, poslankyne výboru. Som veľmi rád, že si s vami môžem poprvýkrát v roku 2009 vymeniť názory. Je to len niekoľko dní po zasadnutí Rady guvernérov 15. januára, ktorá sa venovala menovej politike. V útorok e, minulý týždeň v Štrásburgu počas pléna, ktorý, ktoré sa venovalo 10-ročnému výročiu eura, som veľmi rád zaznamenal podporu parlamentu pre euro ako aj ECB. Dnes ako e, to už vyžaduje tradícia, začnem hodnotením ekonomickej menovej situácie, vysvetlím dôvody našich e, nedávnych rozhodnutí a potom poviem pár slov k cenovému výhľadu, ako vyzerá v eurozóne a napokon e, zareagujem na otázky e, medzinárodnej finančnej architektúry. Táto téma určite v nadchádzajúcich mesiacoch ešte získa na význame. Takže najprv k ekonomickému a menovému vývoju. Od môjho predošlého vystúpenia v Európskom parlamente 8. decembra naďalej ekonomický výhľad v eurozóne sa oslabuje a inflácia ďalej klesla. V decembri 2008 bola miera inflácie 1,6 Okrem toho inflačné tlaky a inflačné rizika naďalej sa strácajú, keď sa pozeráme vpred eh, strednodobý výhľad pre menovú politiku a berú do úvahy naše vlastné politické rozhodnutia, vrátanie toho posledného, očakávame, že Inflácia v eurozóne ostane v súlade s našou definíciou cenovej stability v priebehu um, relevantného politického horizontu. Rizika cenovej stability v strednodobom uh, horizonte sú vyvážené v, podľa názoru um, ehm, riady guvernérov. Čo sa týka ekonomického vývoja, od septembra minulého roku sa zintenzívnil a rozšíril finančný Eh, zmetok. Sú tu vyššie tlaky, ktoré sa eh, preliali aj z finančného sektora do reálnej ekonomiky. A keď sa pozeráme vpred, tak globálny dopyt ako aj eurozóna teda dopyt v eurozóne pravdepodobne ostanú oslabené v relevantnom období. Zároveň klesajúce inflačné miery by mali podporiť reálny disponibilný príjem v nadchádzajúcom období a eurozóna a jej ekonomika by mala využiť široký a ďaleko siahli politický dopad rozhodnutí, ktoré boli nedávno prijaté. Avšak tento výhľad ostáva e, obklúčený veľmi e, nezvyčajnou neistotou. Celkové rizika pre ekonomický rast ostávajú e, jednoznačné, vzťahujú sa najmä na potenciál silnejšieho dopadu finančnej krízy na reálnu ekonomiku, ako aj na obavy o e, možnom výskyte a intenzifikácii e, protekcionistických opatrení, čo by mohlo mať e, nepriamy alebo negatívny dopad na vývoj svetovej ekonomiky, čo by vychádzalo z nesprávnej korekcie globálnej nerovnováhy. Aby sme položili základy udržateľného rastu, všetky strany by mali dostať svojim zodpovednostiam. V tejto súvislosti je nevyhnutné udržať disciplínu a srednodobú perspektívu v makroekonomickom politickom rozhodovaní. Potrebujeme mať politiku, ktorá bude orientovaná na stabilitu, bude udržateľná, čo je najlepší spôsob, ako zachovať a pozmeniť dôveru. Zásadné opatrenia, ktoré vlády implementujú na riešenie finančnej krízy, by mali podporiť dôveru vo finančný systém a uľahčiť eh, obmedzenia pre eh, uverovanie spoločnosti a domácnosti. Menové trendy v eurozóne podporujú názor, že inflačné tlaky klesajú, najmä E, posledné e, dôkazy potvrdzujú e, zmenujúce sa mieru menovej expanzie. Rada guvernérov ECB opakovala svoj záväzok dodržať tieto inflačné očakávania v súlade s definíciou cenovej stability pod, 2%, pod 2%, ale blízko 2%. Toto potvrduje udržateľný rast a zamestnanosť a prispieva k finančnej stability. Na pozadí tohto Rada guvernérov minulý týždeň rozhodla, že zniží úrokové miery hlavných refinančných, refinančných operácií eurosystému o ďalších 50 bazických bodov na 2%, čím sa celková redukcia od 8. oktobra 2008 e, zvyšuje na 225 bazických bodov. Teraz by som chcel sa e, bližšie pozrieť na strednodobý výhľad cenového vývoja a najmä na proces deflácie. E, momentálne teda sme svedkami tohto a budem sa teda venovať tej prvej téme, ktorú ste tu spomínali, pani predsednička. Je dôležité, aby sme jasne rozlišovali medzi dezinfláciou a defláciou. Dezinflácia je proces uh, inflácie uh, úrokových sadzieb, čo vychádza uh, z vývoja v úspore nákladov na strane e, ponuky, alebo vychádza to e, z podmienok zlepšenia obchode. Takýto, takéto udalosti niekedy môžu ísť ruka v ruke s negatívnym dopadom a šokmi negatívneho dopadu, ako je to momentálne. Avšak eh, per se je to benigné vo svojej povahe. Je to preto, že udržiavajú reálny príjem. V súčasnom kontexte sme svedkami procesu disinflácie v eurozóne, najmä v dôsledku silného poklesu v cene ropy a komodít. Za týmto účelom je teda, eh, je, v tejto miere je to teda vítaný mm, vývoj a mm, tá, eh, ten prudký nárast v cene ropy a komodít, ktorý začal v roku 2007 a trval až do polovice 2008, bol tak inflačný ako aj kontrakčný. A v dôsledku toho nedávny pokles v týchto cenách je tak dizinflačný ako expanzný. A napríklad e, padli ceny benzínu o 15,4% v decembri 2008 e, v porovnaní e, s predchádzajúcim obdobím predošlého roku. Ich váha je takmer 5% v HICP inflácii, čo znamená, že to vysvetľuje zásadný Mm, zásadnú úlohu e, nedávneho, alebo čo zohráva zásadnú úlohu v nedávnom e, poklese inflácie. Ak takýto e, pozitívny vývoj na strane ponuky je nesmierne intenzívny, tak dizinflácia môže dokonca dočasne viesť k negatívnym mieram inflácie a preto je veľmi dôležité v takýchto podmienkach mať veľmi E, dobre zakotvené očakávania strednodobej inflácie. Deflačný proces na rozdiel od toho je persistentným a samo sa posilňujúcim poklesom vo veľmi širokom spektre cien. Takáto špirála sa ešte mm, pre, e, prehlbuje očakávaním toho, že budú ceny klesať ďalej ešte aj v budúcnosti. Takáto negatívna inflácia a takéto očakávania znamenajú, že investície a spotrebiteľský dopyt sa odkladá, čo by znamenalo druhé kolo e, poklesu dopytu a ďalej by to vytlač, vy, vyvinulo tlak na klesanie cien. Momentálne nie je hrozba e, deflácie, naozaj pevné zakotvenie inflačných očakávaní, ehm, za čím si plne stojíme, predstavuje najsilnejšie a najbezpečnejšie zábezpeky proti akémukoľvek riziku takejto špirály nadol v inflácii a v inflačných očakávaniach zo so všetkého určite pochopíte, že momentálne e, teda sledujeme e, proces dezinflácie, ktorý poháňa veľmi silný pokles v cenách e, ropy a komodít. Teraz by som sa pozrel na tú druhú tému, e, ktorú ste si vybrali a spomínala to pani predsednička, a to je medzinárodná finančná architektúra. E, Považujem fragilitu eh, globálneho finančného systému, zraniteľnosť eh, systému, čiže nedostatočnú odolnosť, eh, ktorá sa ukázala v súčasnej epizóde kríze, ako neakceptovateľnú. Musíme sa z toho poučiť, z tejto krízy, bez akejkoľvek bez akéhokoľvek uspokojenia, musíme zvažovať, že všetky prvky tohto systému treba zásadne pole, e, posilniť, zlepšiť. E, kvalitu rizikového manažmentu, kvalitu likvidity, manažmentu likvidity, celkovú odolnosť súkromných inštitúcií, transparentnosť finančných trhov a jasnosť finančných nástrojov. Ako už bolo zúraznené pri príležitosti predchádzajúcich vypočutí, ktoré ste tu zorganizovali, toto vyžaduje v prvom rade podľa nás väčšiu transparentnosť bez eh, zvažovania nejakých eh, špeciálnych záujmov. Po druhé, mm, je mm, potrebné odkloniť sa od takého krátkodobého nahliadania na veci v rozhodovacom procese, na rozdiel od eh, nedávnych trendov. A po tretie je potrebná systematická eliminácia procyklických aspektov našich regulačných, obozretných a účtovných a daňových pravidiel, ktoré zásadne e, prehlbujú fluktuácie, ktoré sú inherentné vo fungovaní trhových ekonomík. Fórum pre finančnú stabilitu identifikovalo hlavné e, smery takýchto reforiem. Teraz potrebujeme naozaj strategickú víziu a v prípade potreby aj politickú energiu, aby sme sa postavili proti dosť zásadným špeciálnym zájmom G20 a menový fond, sú skutočne kľúčovými v tejto súvislosti. Avšak lepšie fungovanie finančného sektora nie je postačujúce. Potrebujeme tiež e, zdravú makroekonomickú politiku, ktorá bude udržateľná v strednodobom aj dlhodobom horizonte. A špeciálne potrebujeme sa vyhnúť vytváraniu nejakých veľkých domácich a externých nerovnovách, ktoré by boli ktoré boli e, pôvodom súčasných e, problémov. Efektívny dozor nad makroekonomickými politikami vo veľkých e, systematických ekonomikách je nevyhnutný. Len MMF môže vykonávať takúto rozhodujúcu funkciu, ak sa jeho mandát posilní. Čo sa týka inštitucionálneho e, inštitúciálnej štruktúry potrebujeme dve zásadné zlepšenia. Poprvé, medzinárodná finančná architektúra vyžaduje posilnenie in, neformálnych zoskupení, najmä Fóra pre finančnú stabilitu a G20. FSF je jedinečné a síce spája všetky orgány a inštitúcie, ktoré majú systemický dopad na finančné trhy, pričom sú do veľkej miery decentralizované a mnohé z nich sú nezávislé od politickej sféry. Eh, potrebné rozšírenie FSF je skutočne kľúčové. Mimoriadne dôležité v čase globálnej krízy mm, bola aj nová autorita mm, G20, čo je skutočne mm, globálne neformálne zoskupenie v porovnaní s G7, ktorá samotná je naďalej užitočná aj v situácii takýchto turbulencií, ktoré vychádzajú z eh, priemyselných eh, krajín samotných. Po druhé, okrem eh, posilného mandátu MMF na eh, dozor, eh, riadenie medzinárodných finančných inštitúcií, najmä MMF, ale aj Svetovej banky, treba zefektívniť a treba zvýšiť reprezentatívnosť. Najmä je potrebná plná reprezentácia ekonomik rozvíjajúcich sa v súlade s ich významom v globálnej ekonomike. Na záver mm, svojho úvodného vystúpenia by som chcel zdôrazniť dva body. Poprvé, e, pani predsednička, čo sa týka eurozóny, e, sú tu mm, naďalej veľké rozdiely v raste miest, e, čo vyplýva zo štrukturálnej neefektívnosti alebo nedobre zaladených národných politík, vrátanie politík mzdových, um, uh, čo môže mať negatívny dopad na nákladovú konkurencieschopnosť jednotlivých krajín. Národné orgány majú zodpovednosť riešiť takéto straty konkurencieschopnosti, ktoré sa akumulovali v priebehu nedávnych rokov a e, musia zabezpečiť e, miernejší rozvoj cien a miest, čo sa týka fiskálnych politík. Vítame e, opätovné potvrdenie Európskej rady svojho záväzku k udržateľným a obozretným verejným financiám pretože súčasná ekonomická situácia vyzýva priam po takejto, vyzýva v takúto obozretnosť vzhľadom na prijatie excesívnych fiskálnych stimulačných opatrení, ktoré berú do úvahy mimoriadnú fiskálnu situáciu a špeciálnu situáciu v každej krajine. Ako som už povedal, krajiny môžu využiť manevrovací priestor, ktorý dáva pak stability a rastu, ale len, v tomto manevrovacom, len tento manevrovací priestor, ktorý je v tomto pakte. Zásadné finančné mm, uvoľnenie a implikovaný nárast vo E, deficite verejnej e, vlády. E, v žiadnom prípade nesmú prinášať so sebou riziko podkopania verejnej dôvery v udržateľnosť varených financií a teda nesmú e, narušiť efektivitu finančných stimulov. Po druhé, rád by som sa ešte v krátkosti venoval otázkam finančného dohľadu. Finančná kríza zvyšila význam riešenia týchto otázok, ktoré sa týkajú finančného dohľadu veľmi komplexným a koordinovaným spôsobom, tak globálne ako aj na európskej úrovni. Čo sa týka európskej úrovne, kríza zvýraznila podporu analyzovať dlhodobé riešenia e, pre štruktúru dozoru. A za týmto účelom e, návrhy, návrhy, ktoré pred predloží skupina na vysokej úrovni, ktoré predseda Jacques de la Rozier, e, budú predstavovať významný príspevok k politickým diskusiám. Čo sa týka možných alternatív, tak ako boli zvýraznené niekoľkými poslancami, napríklad článok 105.6 e, zmluvy explicitne spomína možnosť členských štátov rozhodnúť sa, že na ECB preniesú špecifickú úlohu v oblasti finančného dohľadu. Začali sa už reflexie o špecifickej úlohe, ktorú by mohla zahrávať ECB a jej rada guvernérov, ak by sa aktivovalo toto ustanovenie zmluvy. V tejto fáze e, riadia sa, teda rada guvernérov ešte neprijala stanovisko k tejto téme a určite e, vás budem informovať o výsledkoch týchto úvah. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda článok 105.6, eh, kde Európsky parlament musí dať súhlasné stanovisko. Eh, takže vedzte, že máte v nás pozorných partnerov. Podľa pravidiel hry budem dávať slovo rozličným politickým skupinám, najskôr EPP, Jean-Paul Gozes, 1,5 minúty. Ďakujem, vážená pani predsednička. Vážený pán predseda, ďakujem vám za, prezident, ďakujem vám za vaše komentáre a chcem vám položiť tri otázky. Hovorili ste o oslave 10. Výruč, výročia zavedenia eura minulý týždeň v Štrásburgu a články v tlači boli vybuchne euro v kríze. Je možné vyslať silné posolstvo, aby ste podporili to, čo bolo minulý týždeň a aby sme sa vyhli sterilným debatám? Po druhé, so záujmom som si prečítal vaše vystúpenie v Paríži 19. januára o podceňovaní rizik vo finančnom sektore. Môžete nám povedať, čo podľa vášho e, názoru spôsobilo takéto zaslepenie e, a že sme nevideli risky v tejto oblasti, rizika v tejto oblasti? Tretí bod. E, je, ešte stále existuje blokovanie distribúcie úverov. E, aj napriek úsiliu, ktoré ste vyvinuli vy, aj členské štáty, kredity sa neudeľujú a to je veľký problém pre ekonomiku, e, pre podniky a pre malé a stredné podniky. Vidíte nejakú možnosť zvýšiť efektívnosť bezprostredne e, v tejto situácii? Ďakujem, pán pre- prezident. Ďakujem, vážený pán poslanec, za tieto tri otázky. Pokiaľ ide o prvú, tak samozrejme by som chcel povedať, že samozrejme euro a z, z, na zóna euro preukázali svoju kapacitu odolávať kríze, e, ktorú si všimli všetci pozorovatelia. Samozrejme, že všetky svetové meny sú pod tlakom e, týchto okolností a finančných turbulencií a môžem povedať, že všetky e, svetové meny musia čeliť takémuto testu. Je pravdou, že všetky meny, s ktorými máme vzťahy, e, libra šterlingov a tak, e, u dolára a tak ďalej, všetky sú s tým konfrontované. Takže tá obava, ktorú ste spomenuli, mi pripadá vyslovene neopodstatnená. My, naša menová politika eura a samozrejme všetky zúčastnené vlády máme svoje vlastné ekonomické politiky, ktoré sú zodpovedné aj za politiky štrukturálnych reform, náklady v ekonomike a môžu teda e, ovplyvňovať náklady a svojím spôsobom aj rozpočtovú politiku. K druhej otázke. Myslím si, že skutočne E, naša banka už ešte v auguste 2007 pred začiatkom finančnej krízy nás, e, my sme trošku podcenili e, mieru rizika na medzinárodných trhoch a ich cenu. A to bolo už niekoľkokrát verejne povedané niektorými úradmi a inštitúciami, aj samotnou centrálnou bankou a povedal som to aj ja ako prezident e, e, týchto centrálnych bank. No a na schôdzi o e, medzinárodnej ekonomike, kde sme sa stretli spolu s kolegami a analyzovali sme svetovú ekonomiku, sme verejne povedali, že došlo k podceneniu týchto rizík. E, viedlo k tomu mnoho dôvodov, nie iba jeden dôvod, bolo tých príčin veľmi veľa, sofistikované finančné nástroje, nepriehľadnosť, E, netransparentnosť, explózia v niektorých trhoch, e, kde oni samotné sú netransparentné a v dôsledku toho e, uľahčili takéto rizikové konanie. No a ešte navyše makrofinančné a makroekonomické fenomény na medzinárodnej úrovni, predovšetkým vzostup ropy ako suroviny, a to sa samozrejme dotklo úspor v celosvetovej ekonomike a viedlo k systematickému hľadaniu vysokých ziskov a teda aj k vysokým rizikám. Toto sú len niektoré dôvody, nie som vyčerpávajúci, isté zaslepenie všetkých aktérov na týchto trhoch a všetkých účastníkov trhov a všetkých zúčastnených inštitúcií. Toto sú mnohodimenzionálne príčiny a preto ja trvám na tom, že treba všetko reformovať. Nič nemôže zostať v tieni. Samozrejme, že nemôžeme aplikovať stratégiu obetného baránka. E, nemôžeme opravovať niektoré aspekty a na iné zabúdať. Nemusíme všetko poriadne preskúmať a e, zasiahnuť na všetkých úrovniach po druhé, máme tu veľmi dôležitú otázku normálneho fungovania finančnej sféry, značného úsilia, ktoré vynaložila ECB a ďalšie finančné ústavy, takisto ako aj vlády, ktoré zareagovali veľmi promptne a to je v, týchto, v tejto situácii veľmi dôležité. Samozrejme, že opatrenia všetkého, čo bolo urobené a čo ešte budeme robiť, Treba si to všímať, pretože treba byť veľmi bdelý v celej tejto oblasti, pretože všetky inštitúcie a všetci operatéry musia byť na úrovni, aby mohli, byť, aby mohli tieto záležitosti odhaliť. Ďakujem, pán Mičel, poďme uh, Ďakujem, pani predsednička, ďakujeme pánovi Trišetovi. Mne sa zdá, že um, že je, sme obozrete pristupujeme k otázkam e, úrokových sazieb, ale ja, ja neby som chcel o tomto špekulovať. E, e, oceňujem ale snahu ECB riadiť situáciu. Všimol som si vo vašom prejave, samozrejme, že nastavenie a obnovenie dôvery je, je kľúčovou otázkou a myslím si, že banky navzájom, keď si majú nastoliť opäť dôveru, e, tak vlastne to sa bude odrážať hlavne v tých úrokových sadzbách, ktoré uplatňujú si medzi, v obchode medzi sebou. A ako sa dá to, to no, dôvera znovu opätovne nastoliť? A keď hovoríte o obnove, už nastal čas, aby sme hovorili o obnove po kríze, pretože e, síce ešte tam nie sme, ale jednoducho tá obnova príde, alebo tá konjunktúra príde a keď e, príde, budeme musieť e, byť na to pripravení, aby sme zase neboli z toho prekvapení a musíme o tom hovoriť, že ako to budem k tomu pristupovať z hľadiska hospodárskej súťaže a podobne. Čiže áno, treba riadiť krízu, ale hlavne musíme mať aj nejakú víziu, čo bude potom, keď nastane už konečne konjunktúra, aby sme na to boli pripravení. No a myslím si, že najdôležitejšie bolo, aby banky začali zôverovať same sebe medzi sebou. Thank you very much indeed for your, uh, for your question. To the first uh, question, I would say that, uh, as I said uh, earlier here uh, in this... Uh, ďakujem. Dnes uh, som sa už vyjadrovala k tomuto aj predtým. Čas vypočutí my veľmi dôkladne sledujeme, čo sa deje na trhu, aj fungovanie trhu. A ja som podal niekoľkokrát, že budeme sa di- reagovať na eh, Libor, Libor a aj to vlastne, že bol, došlo k presunu našich vlastných rozhodnutí v monetárnej politike k tým k takým rokovým sadzbám, ktoré sa naozaj uplatňujú na trhu, peňažnom trhu. A z tohto pohľadu musím povedať, že čo sa udialo za posledné týždne, vo vzťahu k posledným predchádzajúcim týždňom, eh, v vzťahu k EU Libor, E, došlo k dobrému výkonu a vidíme, že sa znížili teda úrokové sádzby a znižujú sa smerom naš, k našej predstave alebo k našej vízii e, od toho, čo si myslíme, že by asi mala byť úroková sázba, ktorá je vhodná pre našu e, politiku. A je to čas, samozrejme, že ešte treba sledovať peňažný trh, e, nesmieme e, e, zaspať vonkoncom, musíme veľmi, dôležito, veľmi to úzko sledovať ale sú medzi bankami samozrejme ešte stále určité váhavé prístupy, keď e, majú medzi sebou tie transakcie, ale ako som povedala, teda index Eurolibor, ten sledujeme veľmi dôkladne a dosť sme pokrok a očakávam, že v tomto aj pokrok bude pokračovať. Čo sa týka času v konjunktúre, alebo keď už nastane obnova, ja musím povedať, že možno máme určitý sentiment, ale musím povedať, že miera neistoty je veľmi, veľmi dôležitá a to platí pre všetky inštitúcie, či sú to medzinárodné alebo národné. E, už e, tak či onak rok 2009 vidíme všetci ako rok veľkého spomalenia a ťažkostí z hľadiska rastu. Vidíme oproti tomu rok 2010 ako rok, kedy sa už bude vrácať späť do pozitívnych čísel že Európa nás skočí po ťažkých rokoch 2008-2009. A mne sa to, to zdá, že to bude platiť pre e, eurozónu a ako sa mi to vidí aj, že to bude platiť pre globálne hospodárstvo ako celok. E, Ehm, pretože keď hovoríme o týchto otázkach s ostatnými kolegami z veľkých eh, ekonomík, vrátane eh, tých novovznikajúcich ekonomík eh, E, zdá sa, že už môžeme mať tú predstavu, že ten rok 2010 bude opätovne rokom naskočenia e, svetovej ekonomiky, pretože v podstate sme synchronizovaní, všetky ekonomiky už momentálne sú tak, na seba napojené tak, že sú synchronizované. Čiže z tohto pohľadu veriem, čo ste, to, to, čo ste povedali, pretože došlo k no, podkopaniu rizika alebo ne, nedostatočného odhadu rizika za posledné roky a práve to je, jedlo eh, k tomu, čo zažívame dnes. Samozrejme, že to môže, môže byť, že je aj, môže nastať aj to, že ekonomika e, možno, že nebude schopná ešte opäť naskočiť, e, pretože bude potrebované, aby nové investície boli v dispozícii v tej chvíli, keď opäť ekonomika bude naskakovať, keď opäť nastane konjunktúra. Myslím si, že všetci e, riaditeľia, všetci riaditeľia správnych rád a finančných inštitúcií po celom svete musia si to byť toho vedomí. No už, ako som povedal vo svojom úvode, e, je to práve expanzívne a zároveň je to dezinflačné ten, tento vývoj. Čiže e, tá, je to ten expanzívny aspekt celej tejto globálnej ekonomiky a to je jedno z, práve jedna z príčin, prečo vlastne aj nastane napokon tá konjunktúra po tejto kríze, nastane obnova. Predsednička. Eh. Ďakujem, pán pre- prezident. Je jasné, že v tejto chvíli absolútnou prioritou je obnova kreditných tokov. E, komisár Almunia hovoril, že verejné avaly e, sú stopnuté aj e, v tých naj, najcentrálnejších krajinách. Mnohé krajiny radšej E, depozitujú svoje fondy do ECB namiesto do reálnej ekonomiky. Otázka je prečo. Druhá otázka. Hovorili ste o smernici o požia- kapitálových požiadavkách. E, existuje názor, že posilňovať Teraz kapitál e, bank je procyklické a teda e, nevhodné. Aký je váš názor a návrhy? Ja som už často hovoril, že ECB e, požičiava dlhodobo na 6 mesiacov, to je oveľa kratšia lehota, ako, použí, ako na akú dobu použí, požičiava peniaze americký FED. takže naozaj treba brať do úvahy, že oni potrebujú požičiavať na dlhšiu dobu a musia mať aj istotu e, návratnosti, aby mohli reagovať na, situá- na situáciu. Aký je váš názor na tieto e, prvky? Ďakujem. Thank you. Thank you very much indeed. Ďakujem pekne. Deposit, e, Uh, uh, Čo sa týka uh, vkladov komerčných bank smerom k ECB, to je vec, ktorú my sledujeme. Súvisí to aj to, s tou skutočnosťou, že nám veľmi záleží na tom, aby sme zabránili akýmkoľvek e, ohrozeniam likvidity systematického charakteru, takže my musíme kontrolovať likviditu na komerčnej báze. Sledujeme to na jeden týždeň, e, dvoj týždňov, mesiac, e, tri mesiace, šesť mesiacov a ako bolo povedané už aj predrečníkom, to podporuje aj tá skutočnosť, že samotné banky medzi sebou majú tendenciu nepristupovať aktívne k peňažnému trhu, aj keď e, už e, sa progresívne oživuje, ale naopak vezmú likviditu eh, a keď z centrálnej banky a keď majú eh, z likviditu navyše, tak ju potom môžu dať do toho okienka uloženia si, alebo uloženia si tých prostriedkov eh, v ECB, ako sme im to ponúkli. aby sme oživili teda peňažný trh, sme zaviedli tie nové EU-Libor eh, sadzby tie, to v tom tromesačnom, eh, na tie tri mesiace, aby sme dokázali, že dostatok peňazí na trhu je. A v posledných mesiacoch eh, sa snažíme zväčšiť ten priestor, pretože toto presne potrebujeme na to, aby sme mohli prispieť zaktivovaniu peňažného trhu. Takže to bola odpoveď na prvú otázku. Potom tá druhá otázka, myslím si, že je veľmi dôležité, aby môžete povedať, že vonkoncom nebolo z súčasného stavu e, zámerom zvýšiť e, kapitálové požiadavky pretože by to bolo pro cyklického charakteru a ja som povedal, že je veľmi dôležité v tejto fáze nebyť vonkoncom procyklický, procyklickým a už vôbec nie v súčasnej situácii. To znamená, že inštitúcie by mali robiť také e, určité nárazníkové zóny, aby e, mohli kompenzovať tie možné straty, ku ktorým by mohlo dôjsť v budúcnosti alebo také. Takže to je nie požiadavka na kapitál navyše, to je len požiadavka na obozretnejšie správanie sa v prípade, že tieto, tieto tieto nárazníkové balíky alebo opatrenia e, by neboli dostatočné. Nuž. Nuž, ale v budúcnosti alebo z dlhodobého hľadiska nie sme za ten procyklický prístup. Mus, ako som povedal, to je absolútne podstatné pre nás. Ehm, a hľadiska otázky toho, čo robia by ECB a že my sme proti dodávke likvidity na, tých, na tej báze jeden týždeň, jeden mesiac, e, tri mesiace nelimitovaným spôsobom, ale e, musíme akýmkoľvek spôsobom pomôcť trhu, aby mohol lepšie fungovať. A musím povedať, že vidíme tu určité prvky, ktoré môžu byť znakom toho, že progresívne zlepšenie už nastáva, ale musíme byť mimoriadne opatrní, takže zatiaľ nie je žiaden čas na to, aby sme zaspali na lavrínoch. Pani Ferrero. Thank you. <coughs> Well, um... Ja len ešte pripomínam, že my sme, sme zvyšovali úrokovej sazby, aby sme dostali pod kontrolu infláciu a inflácia išla stále, stále hore aj na báze rôznych špekulácií na globálnom trhu. Teraz znižujeme um, infláciu, aby sme stimulovali, úroky znižujeme, aby sme um, zabezpečili rast. A rast sa nekoná, pretože nie je dôvera. Takže nie je teraz tá správna chvíľa konečne, aby sme možno, že globálnejšie to riešili takými správnymi nástrojmi a to je taká dlhodobá otázka. Potom druhá otázka, ktorá sa týka strednodobého výhľadu. Očakávame, že budeme v roku 2010 na tom lepšie, ale nesmieme zabúdať, že v decembri vaša banka predpovedala zníženie rastu o 0,5 a predvčerom sme dostali najnovšie výhľady na rok 2009 minus 1,9 pričom viac ako 9-percentné zníženie zamestnanosti, takže by ste aj na konferencii 15. januára spomínali možnosť, e, e, že ECB by využila neštandardné nástroje na naštartovanie ekonomiky. Mohli by ste vysvetliť viac, čo ste mali týmto na mysli? Ďakujem. No, ďakujem pekne. K tej prvej pripomienke plne súhlasím, že dôvera je absolútne nevyhnutná v súčasnom období. Dôvera vo v súkromnej inštitúcie v účastníkov trhu. Máme skúsenosti um, dosť mimoriadné spoločne z septembra. Už sme boli vo finančných turbulenciách a vieme to lepšie než ktokoľvek, pretože my sme sledovali začiatok tých turbulencií a to bol 9. august 2007. A ako si spomínate, ehm, začali sme s veľmi veľkými požičkami pre komerčné banky, lebo sme chceli zabezpečiť, aby trh fungoval normálne. Bolo to 95 miliard eur. Ale po období týchto finančných nap- napätí a tlakov v polovici septembra došlo k udalosti, ktorá mm, zničila dôveru tak vo vernom, ako aj v súkromnom svete, v industrializovanom aj v rozvojovom svete. Bolo to niečo veľmi jedinečné a veľmi dôležité. Od tohto obdobia, ako som povedal, sme znížili uh, úrokové sázby o 225 bazických bodov, čo je bezprecedentné. V priebehu troch mesiacov takto znížiť sadzby, Mm, to ešte nebolo nikdy predtým ani v eurozóne, ani pred vytvorením eura od druhej svetovej vojny. Takže je to skutočne výnimočný súbor rozhodnutí, ktoré brali do úvahy zmiernenie inflačných tlakov, hrozie, rizik správne sme zakotvili tie inflačné očakávania v celom tomto období, v období, kedy sme bojovali proti možným rizikám inflácie v strednodobom horizonte a zachovali sme poriadok, ak to tak môžem povedať, v týchto inflačných očakávaniach. A to isté robíme aj teraz, takže ako som už povedal, je veľmi dôležité aby sme to mali solidne zakotvené v súlade s našimi e, definíciami, čiže pod 2, pod 2% ale blízko 2%, aby teda bolo zrejme, že čo robíme. Strednodobý horizont. Hovorili sme už v decembri e, na úrovni pracovníkov, že sme medzi minus 1 a 0, že sme v negatívnej oblasti. Rada guvernérov už vtedy povedala, že majú pocit, že rizika sú pokles rastu a Rada guvernérov v decembri to povedala, v januári som povedal, že zvažujeme, že naše rozhodnutia boli odôvodnené, pretože sme očakávali ďalšie spomalenie európskej ekonomiky, ako aj globálnej ekonomiky, čo ďalej zmenšovalo inflačné tlaky. Musíme robiť všetko, čo môžeme, aby sme pomohli obnoveniu, oživeniu finančnej sféry a reálnej ekonomiky. Spomínal som skutočnosť, že sme permanentne zvažovali to, čo sa dá urobiť, aby sme sa vysporiadali s udalosťami, ktoré sú naozaj veľmi náročné. To, že dodávame likviditu, skutočne v nelimitovaných množstvách. To je niečo, čo bolo nemysliteľné pred intenzifikáciou tých tlakov, že by sme to takto robili permanentne. A faktom je aj to, že súvaha zásadne e, narástla. Čiže zobrali sme do úvahy e, celú situáciu aj my sami sme sa pustili do príjmania určitého rizika na úrovni, ktorá je dosť vyššia než kedykoľvek v minulosti. A to hovorím len preto, aby som ukázal, že čo sme robili v minulosti. A plne rešpektujúc náš mandát a plne e, zakotvujúc tie inflačné očakávania a rešpektujúc integritu našej menovej politiky ECB, prípade potreby môže príjmať rozhodnutia, ktoré sú odvážne a ďalej to budeme zvažovať. Nemôžem byť konkrétnejší zatiaľ. Robert Goebbels. Pardon. Uh, trois uh, Opätovne ste zdôraznili, že ECB sa správa veľmi dobre so svojimi 25 percentami, základnými percentami, ale musím konštatovať, že Čínska banka e, spôsobila, že jej e, klienti mali istý profit z toho všetkého. Zlepšili sa tam trhy a peniaze pre spotrebiteľov zostávajú drahé, čo treba najmä pre spotrebiteľov a podniky čo treba urobiť, aby sme využili toto zníženie úrokových mier na podnietenie trhu a ďalej? Treba, e, po, e, tre, vieme, že sa poskytovala li, e, likvidita komerčným bankám. Vy teraz konštatujete isté prekvapenie alebo oživenie na medzibankovom menovom trhu. A hovorí sa stále o tom, že E, pôžičky na 3, 6 e, mesiacov, rok sú stále tendenčne klesajú. Vy ste niekoľkokrát zdôraznili, že finančná kríza mala dopad na reálnu ekonomiku. To znamená, že e, európske banky nie sú súčasťou reálnej ekonomiky, že žijú v nejakom ireálnom virtuálnom svete? Ďakujem, pán Goebbels. Pokiaľ ide o preklad e, v, a, alebo pokiaľ ide o to, ako sme my reálne praktizovali e, úrokové miery, to je permanentná činnosť, my to robíme úplne transparentne, znížili sme ich o 2,75 e, Úrokové miery sú aplikovateľné na celé e, územie, my vieme, ako financujeme všetky naše banky a chcem povedať, že bežne prizývame banky aj guvernérov národných bank, všet celý eurosystém, e, prizývame do diskusie, ktorá je úplne jasná a transparentná a želáme si, aby sa skutočne úprimne toto, tieto úrokové miery, o ktorých rozhodneme, prenášali aj tam. My nie sme presvedčení, že v tejto oblasti je všetko hotové. Vaše Obavy sú niekedy neopodstatnené, ale niekedy sú podstat- opodstatnené a preto musíme aj naďalej praktizovať takúto politiku. Samozrejme, že treba e, dávať pozor, lebo na jednej strane nemôžeme vyčítať bankám, že príliš riskovali a zároveň ich žiadať, aby teraz vzali na seba všetky predstaviteľné rizika. V trhovej ekonomike banky majú funkciu triediť rizika a teda je potrebné rešpektovať túto základnú funkciu triedenia rizik, e, ktorú robia banky a my ich v rámci toho musíme podporovať, aby boli čo najaktívnejšie v rámci možností pri financovaní ekonomiky. To robí ECB, to robia vlády a hlavným cieľom je, aby financovanie ekonómie bankami fungovalo. Pokiaľ ide o druhú otázku, ktorú ste mi položili. E, prvky postupného oživenia monetárneho trhu, tak ja už som povedal, že pokiaľ ide o úrokové miery, tak tie treba efektívne praktizovať, najmä e, miery Euribor 3, e, 6, ja som nehovoril len o troch, o šiestich mesiacoch, ale ja som sa niekoľkokrát zmienil o troch mesiacoch, lebo to je e, index, ktorý umožňuje veľmi rýchlo diagnostikovať ekonomiku. Samozrejme, že toto by mali byť tie základné indikátory. Ja nie som teraz schopný povedať vám e, v kvantitatívnom vyjadrení, že v kvantitatívnom vyjadrení máme prvky, ktoré sú e, dosť presvedčivé na to, aby boli považované za podstatné. Takže v tejto oblasti sme mimoriadne pozorní, pretože to je základný cieľ našej činnosti. Pokiaľ ide o semantickú úroveň, tak to je e, taká ľahkosť hovoriť o finančnej a reálnej ekonomike. Máte pravdu E, finančná ekonomika je mimoriadne reálna, o tom nie je žiadnych pochyb a ja zdieľam váš pocit, že teda nemôžeme to od seba oddeliť. Ale zároveň teda tá reálna ekonomika a finančná ekonomika to predstavuje veľké množstvo zamestnanosti a samozrejme, že hovorme radšej o ekonomike e, z krátkodobého hľadiska. Pán prezident, v posledných dňoch dostávame jednu hororovú správu za sebou Royal Bank of Scotland, eh, Bank of America a tak ďalej, proste nečakaného rozmeru. Môže nám Centrálna banka spolu s ďalšími orgánmi povedať, či to takto bude pokračovať, alebo či sme sa dostali ku koncu. Druhý bod Máme rôzne programy v jednotlivých členských štátoch na to, aby sme zvládli dopady recesie alebo aby sme ich aspoň zmiernili. Máme napríklad v Británii zníženie DPH, e, programy pre automobilový priemysel v Nemecku, Francúzsku, e, daňové úlavy a tak ďalej a tak ďalej. Nevidíte tu nebezpečenstvo, že, že pri rôznych e, východiskách divergencie medzi európskymi ekonomikami sa ešte zväčšia a teda sa aj spredy pre štátne obligácie skôr zväčšia, nezmenšia, čiže konvergencia sa zníži. No a posledná vec, rôzne meny poklesli voči euru za posledné mesiace, napríklad anglická libra, ale e, Británia má veľkú, veľké poťaže aj s realitnou e, krízou, ale aj švedská koruna od augusta klesla o 15% a teda ako vy ako šéf Centrálnej banky vysvetľujete tento vývoj a či vás to znepokojuje? Thank you, thank you Ďakujem pekne. Neustále som tu uh, upomínaný, aby som nehovoril príliš dlho. Ale všetky tie otázky sú také dôležité, Boli sme presvedčení od prvého dňa, keď sme sa rozhodli vo výkonnej rade, že budeme požičovať na 24-hodinovom základe 95 miliard eur našim bankám 9. augusta 2007. Mysleli sme si, že e, začína obdobie, ktoré bude veľmi, veľmi náročné. A nikdy som nepovedal, že už sme sa vymanili z tohto veľmi, veľmi náročného obdobia. Ešte stále e, je to tu. Takže musíme pokračovať, musíme byť naďalej veľmi, veľmi obozretní. Rozhodujúcim momentom v tejto obozretnosti, ktorá je potrebná, e, bol e, september, polovica septembra, pretože viac ako rok po začiatku tých turbulencií sme zažili intenzifikáciu napätia, čo si vyžadovalo mimoriadne opatrenia, rozhodnutia, ktoré sme prijali spolu so sesterskými inštitúciami, centrálnymi bankami a vládami. A boli tu mnohé programy v rôznych členských štátoch, ako ste povedali. No a ja poviem, že bolo to potrebné pre vlády. Vlády museli prijať kroky, aby sa zorganizovala obrana proti tomu, čo by som nazval systematické riziko likvidity po tom, čo sme sa Eh, zorganizovali proti e, eh, solventnosti proti a potom sme sa museli zorganizovať proti likvidite. Takže je to e, proces, ktorý prebieha a ekonomika samotná a finančná sféra e, funguje na oboch e, stranách Atlantiku, ako si správne poznamenali, v takýchto kritických podmienkach. Je teda absolútne nevyhnutné, aby tak súkromne verejný sektor boli maximálne obozretní, aby prijamali e, riadne rozhodnutia. A to treba veľmi dobre zvážiť, pretože nepostačuje len nejaké fiskálne e, prispôsobenie v prvej miere, pokiaľ sa celá situácia ešte zhoršuje. Čiže Európska centrálna banka hovorí, že manevrovací priestor, ktorý je v pakte stability a rastu, sa môže využiť, ale nič viac. A v žiadnom prípade toto nie je nejaká právna úvaha, iba právna úvaha. Samozrejme, že je to podporené aj e, sledovaním finančných trhov, sledovaním ekonomickej siete, rikardský efekt, ak stratíte dôveru um, domácnosti a podnikov, čokoľvek robíte na fiskálnej strane, sa automaticky zneguje uh, touto stratou dôvery. Takže je to otázka uh, rešpektu, treba zobrať do úvahy uh, rôzne finančné a ekonomické obmedzenia ja sa nebudem vyjadrovať k tým fluktujúcim menám, ako viete. E, vzťah medzi eurom a inými menami je, aký je. Ale k tej prvej otázke sa vrátim. Zaznamenali sme od začiatku turbulencií to, že euro funguje ako ochrana pre 329 miliónov ľudí. A bohužiaľ vypadol mikrofón. A to bola pani predsednička, ktorá vypla pána prezidenta, takže Alan Lipiec, nech sa páči. Pán predseda, mám dve, prezident, mám dve otázky. E, v prvom rade teda cieľ Centrálnej banky, prvý cieľ je zabezpečiť rast cien, ktorý bude nižší, ale blízky 2%. No a teraz sa dosť vzdialujeme od tohto cieľa. E, dizinflácia, ako ste to nazvali, sa možno hýbe smerom možno k tomu 1,5%. No a pokles inflačného rytmu už od septembra je vyšší než pokles úrokových sadzieb ECB. Čiže um, takáto je situácia a nemôžete ísť ešte nižšie pri tých úrokových sadzbách. Čiže čo plánujete urobiť okrem teda zníženia DPH, aby sa zvýšila, um, zvýšila cien, aby sa prekonala tá dezinflácia. No a ako v tomto kontexte uh, vidíte možnosť mechanizmov na zvýšenie uh, e, plato, pretože to bude mať určite dopad aj na ceny. Druhá otázka, uh, ako ste povedali už viackrát, ten plán obnovy doteraz teda z bankového pohľadu neviedol k obnoveniu e, ostatných sektorov ekonomiky. Myslíte si, že by Centrálna banka mala mať skôr eh, politiku priameho refinancovania eh, v reálnej ekonomike, že by sa išlo priamo cez Európsku investičnú banku? Merci beaucoup, monsieur Lip. Ďakujem, pán Lipiec. Naša definícia stability cien naozaj je menej než 2%, ale blízko k tým 2%. A keď som hovoril o tom solidnom zakotvení inflačných očakávaní, tak som myslel zároveň na to menej než 2%, ale blízko 2%. No a teraz sme v období, veľmi, boli sme v období veľmi vysokej inflácie, takmer 4%, ako si spomínate, a vždy sme v prvom rade dbali o to, aby sme boli dôveryhodní, že chceme naozaj udržať stabilitu cien a táto dôveryhodnosť to e, ovplyvňuje aj tie inflačné očakávania a zachovali sme si teda toto ukotvenie na tých menej než 2%. Blízko 2% to je jedna z aktuálnych tém, pretože momentálne áno, sme svedkami e, týchto defl- deflacionistických tlakov, ale máme aj také inflačné očakávania, ktoré ostávajú blízko tým 2%. A tu je teda dosť zásadný rozdiel medzi krajinami. A keď sa pozrieme na niektoré indikátory, ktoré berieme do úvahy, e, napríklad infláciu, vyplývajúcu z indexovaných a neindexovaných cien, ktoré sú na obidvoch stranách Atlantiku, tak vidíme, že z pohľadu toho ukontvenia inflačných očakávaní e, na nadchádzajúcich 5 e, rokov napríklad sme v veľmi odlišnej situácii od e, toho, čo je v USA. Ak vážne e, berieme tieto inflačné očakávania v súlade s našou definíciou e, stability cien, ako som už povedal, disinflácia, ktorú momentálne sledujeme, je dobrá. To je rozdelenie e, kupnej síly do domácnosti. A ak cena ropy, a to je veľmi dôležité, a cena energií ostanú na o mnoho, o mnoho nižšej úrovni, chvala Bohu, než e, ktorú dosiahli v minulosti, tak by sme tu mali mať ďalej pokles inflácie v eurozóne. V niektorých krajinách e, by sme sa mohli dopracovať dokonca k negatívnym číslam, e, čo ale nesme byť interpretované ako negatívne, ak to tak môžem povedať. Práve naopak, toto je práve rozdelenie tej kupne, kupnej sily. To je expanzívne. A potom sa to opäť e, zvýši, pretože toto všetko má také základné efekty v, dl- e, v strednodobom uh, horizonte, teda potrebujeme mať tú infláciu pod 2%, ale blízko 2%. Čo sa týka uh, konania ECB, musím povedať, že som za to, čo by mohla urobiť Európska investičná banka ak by umožnila bankám refinancovanie v strednodobom uh, horizonte, aby sa teda uh, aj malým a stredným podnikom. A osobne si myslím, že teraz by naozaj to bolo vhodné v týchto podmienkach. Mm, ďakujem pekne. Teraz e, pani Sara Wagenknecht za GUE. Ja, vielen Dank. Ďakujem pekne. Mám dve otázky. Jedna sa týka témy, ktorá už bola viackrát spomínaná, teda tá diskrepancia medzi úrokovou politikou ECB a úrokmi, ktoré dostávajú e, veritelia, pardon, dlžníci v eurozóne. E, dalo by sa síce apelovať na banky, aby sa tie úrokové sazby preniesli aj ďalej, ale zdá sa je to bezúspešné. V Nemecku teda máme tú situáciu, že malé a stredné podniky prakticky nedostávajú žiadne úvery, ale aj e, splátkový e, predaj alebo dispo e, úvery sú o mnoho drahšie než pred rokom. Takže štát investoval miliardy do tohto finančného systému v celej Európe, by sa možno mal snažiť Eh, upraviť aj úverové podmienky a úroky, keďže to trh neupravuje sám. Druhá otázka sa týka vývoja eh, na druhej strane Atlantiku a aké to má dopady na eurozónu. Pretože máme pocit, že federálna, Fed Reserve, eh, federálna centrálna banka má obrovské obavy z deflácie, pretože to, čo Američania robia, momentálne nie je nič iné, než len spustenie tlači peňazí. A možno by sa takýto deflačný tlak dal uh, predísť, ale v kríze možno, že už sme v momente, kedy ju tak trošku prekonávame a teraz uh, sa zdá byť prakticky nevyhnutná nejaká obrovská inflácia, čiže nemôžeme e, len v takýchto objemoch bezstresne tlačiť e, obrovské množstva peňazí a možno, že Američania to zvolili ako vedomú stratégiu, pretože vzhľadom na tieto gigantické dlhy, súkromné, e, zahraničné aj verejné, to by bol nejaký elegantný spôsob, ako začať opäť od nuly. Zdieľate to, že to je možno nejaká vedomá stratégia? a ako sa dá eh, od toho odpojiť eurozóna. Myslíte si, že je to vôbec možné odpojiť sa od toho a je to zmysluplné? Ďakujem. Indeed, uh, Ďakujem pekne za vašu otázku. Pre všetkým ja som už povedal, že je mimoriadne dôležité, aby rozhodnutia, ktoré prijímame, ktoré sú bezprecedentné od druhej svetovej vojny, z hľadiska svojej dôležitosti, rozsahu a dopadov, akým, akým majú vplyv na, na ekonomiku. A počúvam, čo hovor, hovoríte a samozrejme, že je veľmi dôležité, aby sme obnovili e, ekonomiku, aby, a tiež aby sme vrali do to, o čom sme rozhodli a zároveň aby sme nezabúdali hovoriť o viacerých e, o, e, údajoch alebo informáciách, ktoré E, prichádzajú z rôznych krajín, kde došlo k výraznému zníženiu od tých, e, od, alebo výrazný odklon od tých tromesačných Euribor e, sadzieb. A tam sú veľké veci, ktoré sú potrebné prijať v týchto krajinách. Vy ste spomenuli viaceré veci, ale myslím si, že máte pravdu v tom, že nech čokoľvek dnes urobíme a to platí pre nás všetkých, či už Centrálna banka na jednej strane, alebo filiálky, alebo parlament, Všetko, čo urobíme, musí byť robené s jasným pozadím toho, že je to dočasného charakteru a je to e, len v obmedzenom čase, pretože inak e, sa dostaneme do tej trvalej oscilácie, ako ste už aj vyhovorili, medzi tou dolnou e, hranicou cyklu a potom to, tým tým, tým najväčším rozkvetom, čo by presne, keby medzi týmito mantinelmi sa pohybovali, tak to by bolo presne začiatok celého konca. Čiže je potrebné zabezpečiť stredno až dlhodobú stabilitu nielen pre centrálnu banku, ale pre celkovú fiskálnu politiku. A najdôležitejšie, čo potrebujeme momentálne, je dôvera. A ľudia nebudú dôverovať, ak nebudú mať pocit, že z dlhodobého hľadiska e, nebudeme, nebudeme videní ako v trvale zvateľnej pozícii. Ďakujem za skupinu UN, pán Ryan. Briefly... Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som sa ešte vrátiť k otázke úrokových sadzieb a ako si medzi sebou tieto úrokové sadzby prehádzajú banky. Myslím si, že žijeme v časoch, kedy občania Európy dosa dožadujú väčšej transparentnosti. Ja viem, že vy ste hovorili, že ste na nich naliehali aj na banky, aby z, zvyšovali e, úrokové sadzby, ale sa niekto ich spýtal, že prečo neznižovali, neznižujú tie sadzby. E, občania sa pýtajú, že prečo sa to nedeje. Možno, že sú k tomu logické dôvody, ale možno, že už by nastal čas e, že kedy už banky by nám vysvetlili, prečo tie peniaze, ktoré dostali, tie prostriedky aj tie, s tými zniženými rokovými sadzbami, prečo sa to nedostáva k občanom. Potom hľadiska dozoru z dlhodobého hľadiska ste hovorili, že aj skupina vysokej rovni sa tejto otázke venovala, ale váš osobný názor, viem, že nemôžete celkom povedať svoj vlastný názor, ale ako vidíte tento dozor, alebo aký vidíte, chcel by si tu prínos z toho, z toho dozoru, a keďže vy tu máte aj svoju rolu. A po tretie, myslíte si, že už nastal čas, aby ste aj vy mali rozšírený mandát, aby ste mohli priamo zasahovať a stimulovať priamo eurozón, ekonomiku eurozóny? Thank you very much. Ďakujem pekne. No, musím, musím sa e, vrátiť pointe, pretože nechcem, aby niekto si myslel, že tu s e, sa tu podceňujem niečo. Jednoducho vo všetkých krajinách, kde sú hypotéky postavené na krátkodobých e, úrokových sadzbách, vo väčšine prípadov je ten index Euribor 3 mesiace alebo Libor 3 mesiace, keď sú v tých iných menách ako v euroch, eurách. A pokiaľ ja viem, alebo to, čo si viem, tento index našťastie podľa e, našich vlastných názorov a našich rozhodnutí sa výrazne stratilo. Takže máme určité prvky, kde ten, kde ten prenos fungoval pomerne uspokojivým spôsobom. V niektorých iných oblastiach je to oveľa zložitejšie. Samozrejme, že argumentácia komerčných bank je veľmi častá, ale musíte vziať do úvahy aj všetky tie riziká, ktoré my musíme podnikať pri zabezpečovaní nových e, alebo poskytovaní nových úverov a tiež musíme zabezpečiť aj integritu našej vlastnej inštitúcie e, vo vzťahu k tým všetkým pravidlám. Takže je to veľmi, veľmi zložité, nemôžeme to len tak jednoducho zjednodušovať. E, takže ako ste aj vypovedali, budeme volať po maximálnej transparentnosti. Vždy môžeme mať len prospech z maximálnej transparentnosti skúsenosti v tejto oblasti. A čo sa týka do bankového dohľadu, môžem povedať, že ja ako predseden, predseda Európskej centrálnej banky aj pre správnej rady ECB, my sme pripravení pretože my to dodržovať to, čo zakladajúci otcovia zmluvy aj mastickej zmluvy E, že tu existuje možnosť rozšírenia nášho mandátu. A no, my sme aj vždy hovorili aj na úrovni riadiacej rady ECB, e že chceme mať e, užší vzťah s bankami, pretože ten, ten úzký dôverný vzťah medzi ECB a ostatnými bankami by bol veľmi vítaný, pretože my sme stále tu, že ten, ten, tento, ten, ten tá, tá, tá hranica medzi e, centrálnou bankou a ostatnými e, bankami to nebola dobrá myšlienka. My sme to vždy verejne vyhlasovali. Takže uvidíme, ako to sa využije táto možnosť, ktorú aj vlastne ponúka ju zmluví. A v podstate veľkou výhodou je, že to už aj je ratifikované. To exante ratifikovanie už bolo uskutočné, alebo k tomu už došlo. Čiže vie, treba len zabezpečiť rozhodovací proces, v ktorom je prítomný aj samozrejme Európsky parlament a vyžaduje si to jednohlasné hlasovanie výkonných pobočkách. E, takže ako ja som už povedal, ja som pripravený, ale zatiaľ nemáme e, súhlas riadiacej rady. Ďalej. Nož, e, takže ja by som zatiaľ nech volal po žiadnej zmene eh, mandátu ECB z hľadiska monetárnej politiky. My máme mandát zabezpečiť cenovú stabilitu v strednodobom výhľade. To je základná podmienka pre trvalý zatiaľný rast a zabezpečenie pracovných miest. A v podstate za prvých 10 rokov existencie eura, vám, už som vám hovoril, že eh, Samozrejme, že situácia dnes nie je uspokojivá, ale za tých 10 rokov existencie EU, e, eura sme vytvorili oveľa viac pracovných miest než Američania. To som chcel pripomenúť. Ja by som ešte chcela povedať. Do, dostali sme sa k druhému kolu otázok za politické skupiny. John Purvis, nech sa páči, 1,5 minúty. Ďakujem, pani predsednička, pán prezident. Máte v ECB obavy z toho začínajúceho trendu e, znižovať e, ratingy e, toho štátneho dlhu niektorých štátov, najmä aj vzhľadom na možný default alebo bankroty členských štátov. A ak ECB je obmedzovaná v tom, čo môže urobiť, pretože je to menová a nie fiskálna autorita, ste spokojní s tým, že sú nejaké záložné plány na úrovni EÚ, ale možno na globálnej úrovni, aby sa takáto situácia riešila. Zvýznamili ste výra, výraznili ste význam MMF, MMF vo svojom vystúpení a myslíte si, že je možné posilniť MMF, aby takéto e, záložné plány e, realizoval na globálnej úrovni. No a Viem, že ste proti teda politike tých výmených sadzieb, ale máte teda nejaké obavy? I'm not sure I got exactly the last question. Nie som si celkom istý, že som ho pochopil to s tými výmennými sadzbami. Ste proti tomu? Proti politikám výmenných sadzieb vy sa chcete sústrediť skôr na stabilitu cien, pokiaľ ide o euro, ale ak sú tu ďalšie meny, ktoré sa vzdalujú a možno spôsobujú nejaké konkurenčné problémy pre eurozónu, tak by tu mohol byť nejaký koordinovaný globálny prístup snahe eh, stabilizovať výmené eh, sadzby. Ďakujem. Prvá otázka. Hm, viete, že naša pozícia vždy bola veľmi jasná. Vlády zodpovedajú za svoju fiskálnu politiku, musia Eh, dodržiavať pak stability a rastu a boli tlaky rozbiť tento pakt a určite to nebola pozícia tohto parlamentu. Ja si spomínam, že parlament nebol s tým spokojný a musím vám povedať, že aj my sami sme hovorili, že sme v eh, oblasti jednej eh, meny a pak stability a rastu je súčasťou Európskej menovej únie a to je to E, to M M to je hlavne mm, teda pak stabilita rastu. Takže vláda, vlády ostávajú zodpovedné, musia urobiť všetko, čo je potrebné, aby zvládali tú situáciu a už som samozrejme povedal, že pak stability a rastu bol nielen zvýraznením pravidel, ktoré sa mali dodržiavať, ale toto je referencia, ktorá je tu zdôraznená finančnými trhmi a rikardskými úvahami kanálu dôvery v všetkých ekonomikách. Takže toto by som chcel dodržať a rád tam e, s komisiou a radou, že mm, budú presvedčivo konať, ale nemám nejaké veľké obavy a už som povedal že myšlienka spochybňujúca eurozónu alebo euru je mimo, úplne mimo toho, o čo ide. Treba mať eh, len vlády, ktoré budú robiť eh, udržateľnejšiu politiku. A to je vec, eh, ktorú sa pravidelne zaoberáme. Čo sa týka MMF, povedal som veľmi jasne, že si myslím, že dohľad Funkcia dohľadu nad MMF eh, by sa mala posilniť, pretože potrebujeme v tejto oblasti veľmi silný MMF. Ja by som podporil to, čo zaznelo nielen pre Európu, a určite nie pre eurozónu, ale pre svet ako celok. Je potrebné, aby MMF dokázal zvládať situácie, ktoré sú náročné a treba brať do úvahy to, čo sa udialo v rozvojovom svete, najmä MMF je veľmi aktívny. Čo sa týka politiky vymených siecieb, tam nemám, čo by som to dal. Áno, sú veci, ktoré sa menia a ktoré sa nemenia. Pán Lauk, potom pán Čínas. Pán Lauk. Ďakujem, pani predsednička. Pán Triše, mám tri krátke otázky. Jedna už v podstate zaznela, chcel by som to upresniť. Úverový spread bol rozdelený medzi Gréckom, Írskom a Nemeckom a rozširuje sa to v eurozóne. Vidíte tu nejaké riziko pre euro. Mm, nakoľko môže to euro ostať uh, takéto napnuté. Potom je to otázka globálnej uh, banky. Je to riešenie pre krízu solventnosti v medzinárodnom meradle? Ako by ste takúto banku štrukturovali, alebo aby som to zjednodušil, ako by ste ju neštrukturovali ako by teda nemala vyzerať? Ďalšia otázka. Uh, deriváty. Obrovské množstvo je na derivátovom trhu a ak toto sa zrúti, tak to bude príliš veľké na to, aby to ktokoľvek zachránil. Vidíte tu teda problém, uh, že by mohol dosť k defaultu derivátov, alebo vidíte tu nejaké riziko. A ak to pôjde uh, dopredu, ste za to, aby sa tie deriváty uh, obchodovali ako OTC? Ďakujem za veľmi dôležitú otázku. Prvá otázka. Eh, Rôznorodosť eurozóny. Mm, žijeme tak od začiatku eurozóny. Sú rôzne úrovne konvergencie, sú rôzne reálne miery rastu, rôzna inflácia, rôzny vývoj indikátorov A my to veľmi podrobne sledujeme, porovnávame to s USA a vo veľmi veľkej kontinentálnej ekonomike nie je nenormálne mať takúto rôznorodosť. Sledujeme aj štandardné odklony od eh, rastu, mm, inflácie, eh, rozdiely aj v jednotkových nákladoch na cenu a neodlišuje sa to v USA a v Európe od štátu ku štátu a od krajiny po krajinu. Takže to, na čo tu narážate, je fiškálna situácia. Fiškálna situácia niekoľkých krajín a musím povedať, že vo všetkých krajinách teraz máme problémy a preto som povedal, že tá stratégia vymanenia sa je dôležitá pre všetkých. Vy ste spomenuli štyri krajiny a ja by som povedal, že pre tie dve krajiny, na ktoré myslíme, to dobré správanie e, a stratégia vymenenia sa je dôležitá. Takže je absolútne jasné, že musíme byť čo najzodpovednejší, tak výkonné zložky, zložky ako aj parlamenty vo všetkých krajinách, ale vôbec by som nepovedal, že je to niečo, čo spochybňuje eurozónu alebo euro, ale povedal by som, že je to ďalší argument, veľmi silný argument, za euro, pretože hovoríme to od začiatku, od prvého dňa. Hovoríme, že vy ste zodpovední, nebude žiadne zachránenie, musíte konať e, zodpovedne. Pak stability a rastu nie je nejaký abstraktný rámec, ktorý je niekde vo vzduchu, e, ktorý si niekto stanovil. Spomnite si, pred 3-4 rokmi tu boli také pripomienky, že e, je to niečo také nie, je to veľmi dôležitý rámec a my si musíme uvedomiť, že to podporujú veľmi solidné základy a som presvedčený, že tlaky reality a podmienok e, urobia svoje. Nemyslím si, že nejaká takáto globálna e, banka so zlými úvermi, že by bola tým riešením. A čo sa týka derivátov, e, tam došlo priam k explózii e, týchto množstiev, hovorím o všetkých derivátoch, CDS, e, kredit default swapy. A musíme si uvedomiť, že sú tu rizika, že už sú identifikované. Ja sám som to pravidelne spomínal. Spomínajú to aj všetky hodnotenia finančnej stability, o ktorých viem, vrátane hodnotenia stability v ECB a myslím si, že je dôležité podporiť e, iniciatívy centrálnych partnerov. Nehovorím, že to vyrieši všetky problémy, ale je to dôležitý krok a musíme to plne, plne podporiť. Áno, v tejto istej línii, pán prezident, iste viete a tie ste videli, Existuje istá vlna kritík, šumov, špekulácií v euroskeptických kruhoch, ktoré útočia na euro a robia to tak, aby e, neboli, pochyb, aby neboli pochybnosti o ich hlavných reálnych úmysloch a to je euro. A moja krajina v tej bola, bola terčom v tomto kontexte. E, včera bol pán Almunia veľmi kategorický a odpovedal na otázku. On povedal, že všetci sme na jednej lodi a povedal, že vy, keď budete mať nejakého konfidenta, treba robiť to, čo treba robiť, ale nem, nemo, ne, nie je dôvod, aby sme E, prijímali nejaké extrémne opatrenia alebo aby sme sa obracali na medzinárodné inštitúcie. A to sú, tí, kto, to sú i tí, ktorí nechceli euro a práve tieto ratingové e, agentúry, ktoré videli, keď sa potá e, pá Titanic sub, subprime, tak teraz vidíme, že Španielsko alebo Grécko tak hovoria, že majú problémy s eurom. Ja Myslím, že tak či onak ste už viac menej na toto odpovedali, ale bol by som rád, keby ste mi to potvrdili. Ďakujem. Ja e, e, chcem e, vás odkázať na to, čo som povedala, pokiaľ ide o vašu krajinu a v krajnom prípade aj o iné krajiny, tak by som povedal, že tá zodpovednosť je tam viesť udržateľnú politiku z dlhodobého hľadiska, presvedčivú politiku z dlhodobého hľadiska, a to samozrejme v zmysle príslušných rozpočtových pravidiel, a to aj pokiaľ ide o relatívnu konkurencieschopnosť lebo miera produkcie je v tomto smere veľmi dôležitá a to je permanentné posolstvo, ktoré my sami posielame, vysielame krajinám zóny euro. Takže e, solidnosť a pevnosť zóny euro nie je spochybnená, takisto e, pevnosť eura nie je spochybnená, takže je, už povedal by som, že v tejto chvíli sú všetky meny e, v situácii, e, ktorú by som nazval situáciou reálnych ťažkostí a takže mm, to sú všetky meny, nebudem žiadnu menovite mm, spomínať, ale je taká je situácia. A myslím si, že každý by mal mať zodpovednosť za seba a to my robíme stále. Za socialistov pani Vandenburg. Yeah, thank you. Um, um... Ďakujem pekne, ja so zájmom som si vypočula vaše jasné posolstva smerom k dohľadu a vítam aj tú skutočnosť, že Teraz už sa aj ECB venuje tejto otázke e, svojej úlohy v rámci článku 135 zmluvy. Ale ma zaujíma to, čo ste vraveli o ECB na globálnej úrovni, pretože ECB e, má tam dôležité, patrí medzi tie dôležité inštitúcie, pretože ja to vidím, že je to len tá časť finančného trhu, ktorá sa týka bankového sektora, ale jedným z práve tých e, e, prvkov, ktoré spôsobili krízu, že ten tzv. tieňový bankový sektor, ten, ten trh e, OTC, takže tam vlastne došlo k rôznym problémom práve toho mimobankového sektoru, či e, nemohli by aj títo byť zahrnutí do globálneho finančného systému, teda aj európskeho. Že by som sa chcela spýtať, že či vidíte úlohu ECB ako exkluzívnu úlohu, alebo že by mala byť súčasťou širšieho systému, e, v ktorom by mohli byť teda aj prítomní finanční experti alebo experti z finančných trhov. Ďakujem pekne. Ešte som nezabudol, lebo nestratil som pamäť z hľadiska toho, čo ste navrhli pred pár mesiacmi. A stále to vieme a je to prítomné v našich mysliach. Nuž. ESF nie je nejaké informálne e, zoskupenie ktorému eh, predseda aj guvernér eh, Centrálnej banky Holandska, ale je to zároveň aj výbor, kde sa stretávajú finančné inštitúcie MMF, eh, Svetová banka, centrálne banky, čiže naozaj je to také neformálne zoskupenie, kde mne sa zdá, že sú tam všetci tí, ktorí sú presne schopní majú možnosť urobiť tú syntézu z tých svojich e, poznatkov. Súhlasím s vami, pretože regulované komerčné banky nespôsobili ten problém, nie sú samotné o sebe tým problémom, vonkoncom nie. Čiže musí sa to e, s tým samozväčšením tej táto skupina, tým, že sa samozväčší, tak, tak sa to musí e, vlastne rozšíriť to by potom bude jej úloha. Potom, keď máte tie výkonné pobočky, potom máte tie medzinárodné orgány a potom máte rôzne agentúry, ktoré sú teda e, nezávislé od politiky, napríklad ten bazilejský výbor a podobné výbory. Takže mne sa zdá, že je to také neformálne zoskupenie ktoré na úrovni expertov je skutočne schopné identifikovať e, tú vhodnú cestu a potom je to potom na tej strategickej ochote a proste ochote prijímať politické rozhodnutia a tlačiť na to, aby došlo k reforme, ak sa takéto záujmy sú. Ďakujem, pani Vandenburg. Želáte si ešte niečo doložiť? Áno, pretože ja si myslím, že centrálne banky alebo bankári same o sebe nepokrývajú celé, všetko, čo súvisí s e, finančným trhom. A to je relevantná diskusia aj v Európe, pretože do toho spadá aj sektor cenných papierov, sektor poisťovní, poist, poistenia a podobne. Takže preto toto všetko je veľmi relevantné. Um, Predseda, áno, máte pravdu, ale centrálne banky určite sú, majú svoje teda jedinečné miesto v tej svojej funkcii. Um, tie sú majú zo zákona majú za úlohu maj, zabezpečovať dlhodobú, strednodobú stabilitu a to práve táto úloha e, ich spôsobuje, že sú jedinečné. Keď sa pozriete na tie všetky inštitúcie, čo vo svete sú, tie, ktoré boli práve tie, ktoré e, vlastne boli tými, čo najviac e, to sledovali, boli tie DIS, práve tie zo hľadiska zabezpečenia stability strednodobej. Ďakujem pán Sanchez Presedo a potom pani Starkevičute. Ďakujem pani predsednička, iba tri otázky. Hovorili ste o typoch výmeny. Nechceli ste k tejto otázke nič doložiť, ale Brenton Woods e, zaviedlo isté pravidlá e, menovej výmeny. A nebudete v tomto smere nič zvažovať? Myslíte si, že to nemá nič spoločné s finančným systémom, najmä pokiaľ ide o protekcionizmus? Druhá otázka. E, bol by som rád, keby ste sa zmienili aj o niečom, o globa- čo sa týka globálnych financií. Finančná e, kríza dopadla pravdepodobne najviac na e, chudobné krajiny a na chudoby a tie najmenej rozvinuté krajiny najtvrdšie trpeli touto krízou. Takže pokiaľ ide o globálne financie, to by sme mali brať do úvahy. Európska únia by mala niečo navrhnúť, nie iba e, e, G20 a Medzinárodný menový fond. To je dôležité. Mali by sme nájsť nejaký otvorenejší systém. A po tretie, likvidita to je frikcia medzi pasívami a aktívami. Prečo však Fed dáva o 6 mesiacov dlhšiu lehotu ako vy. Sme vari takí nedôveryhodní, že mm, potrebujeme o 6 mesiacov kratšie lehoty ako Američania? Thank you very much indeed. Uh, first question I already... Ďakujem pekne. V rámci prvej otázky som už povedal, že nemám uh, jednu poznámku k výmenným kurzom. To by som povedať len toľko, že my sme o tomto diskutovali o e, otázkach e, výmených kurzov viac ako ktokoľvek iný. E, pripravili sme aj komuniké, ktoré vlastne obsahovalo tú dohodu medzi jednotlivými účastníkmi, teda pred centrálnymi bankami a vládami a my sme aj vyslali posolstva a tých sa samozrejme držíme, ktoré sme vlastne vysielali práve tým no, vznikajúcim eh, eh, ekonomikám. sa sa vynajúcim sa ekonomikám ako Čína a podobne čo sa týka globálneho financovania a chudoby, s tým plne súhlasím s vami. Myslím si, že je absolútne jasné, že tie krajiny, ktoré sú najmenej rozvinuté bez produkcie energií, ktoré ešte globálna ekonomika e, podporovala pred pár mesiacmi, tí sa naozaj ocitajú vo veľmi zlej, smutnej situácii, ale tiež musím povedať, že zároveň došlo k zníženiu cien ropy a energie vo všeobecnosti trošku zmierňuje túto zlú situáciu, aj keď samozrejme, že sú v stresovej situácii a platia za globálne pomalenie rastu vysokú daň. Samozrejme, že G20 nezastupuje všetkých, ale je to neformálne zoskupenie, kde môžete zabezpečiť vyzrievanie určitej dohody k rôznym otázkam a určite v časoch krízy veľmi, hrá veľmi dôležitú úlohu ako proces na vyzretie aby, alebo na dospietie k ku koncenzu. Ale samozrejme, že je potrebné potom, e, keď už to ide potom k tým oficiálnym spôsobom, to oficiálnou cestou, to potom je tam inštitúciálny rámec MMF, kde sú všetky krajiny zastúpené, tak ako je to vyplýva z definície e, MMF alebo správnej rady. Takže tak to, to vlastne funguje a myslím si, že je dôležitá, e, tá vaša otázka bola veľmi dôležitá. A potom otázka z toho, čo robíme. My sme boli prvou centrálnou bankou vo svete, ktorá zabezpečila to, ten, tieto 3-mesačné a 6-mesačné e, sádzby finan- pre financovanie. A viedlo to teda k takým osobitným operáciám, e, priamým odkúpeniam obchodovateľných cenných papierov E, z americkej centrálnej banky, k tomu sa nevyjadrujem. V súčasnosti e, e, si myslíme, že to je niečo, do čoho by sme teda asi nemali ísť, ale ako som povedal, všetko neustále sledujeme. Ďakujem. Pani Starkevičute. Merci, madame la présidente. Ďakujem. Pán predseda, vy už po mnohé roky argumentujete za tieto štrukturálne reformy v efektívnych sektoroch ekonomík. Teraz e, máme jeden sektor, ktorý produkuje veľké straty a to je bankový sektor. Nemyslíte si, že už nastal čas, aby bolo aby sa uplatnili určité štruktúrne reformy v bankovom sektore v eurozóne, nielen v eurozóne, ale aj celkovo. A napríklad bývalý predseda teda Fedu prišiel s návrho, návrhmi alebo viacerými návrhmi, aké by sa mohli uskutočniť reformy v bankovom sektore. Myslíte si, že my v Európe by sme mohli mať takéto návrhy? Uh, Ďakujem pekne. Pani poslankyne, ako som povedal, čo sa týka všetkých prvkov finančného systému, musíme dôkladne všetko sledovať, pretože fungovanie trhu určite spustí um, aj reštrukturalizáciu priemyslu a e, trhu to je absolútne nevyhnutné a my budeme musieť potom pomôcť práve tomu príslušné, pre tie príslušné reštrukturalizácie, aby to šlo správnym smerom. A vy ste správne povedali, že tento sektor sa musí oveľa e, lepšie správať. E, my sme už e, modifikovali aj e, pravidlá a regulácie Ja zatiaľ nemám tú kapacitu, aby som v mene e, riadecej rady e, sa vyjadril k tejto správe, ktorú by som povedal obozretne sledujeme. A to oddelenie tých investičných bank od komerčných bank, to bola veľmi americká vec. A e, ako vidíte, bez akýchkoľvek rozhodnutí zrazu došlo k tomuto oddeleniu bola to taká explózia, bolo potom jasné, že to nebolo vonkoncom vhodné za súčasných e, okolností a v Európe máme inú koncepciu bankového sektoru, čiže nie sú tak jasne oddelené tieto dva druhy bank ale vo všeobecnosti európske banky majú aj investičné činnosti, aj komerčné a maloobchodné retailové aktivity. To je, čo je možno, že lepšia koncepcia podľa mňa a som presvedčený, že to teda je. Eh, aj, aj vidíme podľa toho, aký vývoj nastal v Amerike a v Európe a v ostatných časti sveta. A budeme naďalej ale pracovať na tomto aktívne, ale opäť, ako som už povedala, toto je globálna diskusia, globálne uvažovanie a musíme nájsť naozaj pevné spôsoby, aby sme sa uistili v tom, že trhové hospodárstva nie sú také krehké a že sú takto, že sa ľahko sa môžu proste zbúrať. Nemôžeme sa dostať druhýkrát do takejto istej situácie. Musíme mať dostatok energie v tom, aby sme našli ten, ten silný, ten, tú, tú silnú vec, ktorá e, zabezpečí e, pevnosť e, trhu, aby to nebolo také krehké, aby to bolo dostatočne pevné. Ďakujem a ešte štyri posledné otázky pre EPP, pán Láslo Beče a potom pani Astrid Lulín. Ďakujem, pani predsednička. Krátka otázka sa týka vstupu Slovenska do eurozóny. Aké, máte vaš, aké je vaše hodnotenie? A podotázka k tomu, myslíte si, že že to bude mať dopad na vnútorný trh na tie štyri slobody, napríklad eh, zavedenie smernice o službách, či by sme mali tu mať nejaký pozitívny signál. A druhá otázka. Um, ako si myslíte, že Európska centrálna banka môže pomôcť eh, členským štátom mimo eurozóny s ich problémami likvidity v súčasnej situácii krízy? rôznymi dohodami, ktoré sú teraz na blízko, na blízku. V prípade krízy je možné zablokovať voľný pohyb kapitálu medzi cerskými a materskými spoločnosťami na úrovni EÚ. To je ďalšia otázka. Tretia pripomienka veľmi stručne. Dúfam, že v prípade eh, členských štátov mimo eurozóny, ak majú problémy, tak Únia bude môcť riešiť ich eh, platobné problémy. A vyhneme sa situácii ako eh, MMF minulý týždeň, že pán Dominik Štrauskán eh, prišiel ako nový premiér do Maďarska. Táto situácia je veľmi nebezpečná, mali by sme sa tomu vyhnúť. Ďakujem pekne. Čo sa týka Slovenska, všetko, čo môžem povedať, je, že zmena prebehla veľmi dobre. Dokonala príprava z technického pohľadu, bola zabezpečená všetky informácie, ktoré mám a mal som aj na mieste, pretože sme sa samozrejme aktívne zúčastnili toho prechodu. Všetky informácie sú povzbudivé a som si istý, že Slovensko bude úspešné a je skutočne úžasné e, vidieť, že iba 10 rokov po založení eura už je nás 16 krajín v eurozóne, teda po vstupe Slovenska. Ako viete, máme vzťah aj s krajinami mimo eurozóny, samozrejme vrátane vašej krajiny a uh, Nebudem e, zachádzať do nejakých podrobností. E, ukazuje sa byť užitočné mať nejaký spôsob e, dobrej spolupráce s Centrálnou bankou. A niekedy sa možno zdalo, že to nie je potrebné, ale budem mať naďalej veľmi úzke kontakty so všetkými centrálnymi bankami EU. Čo sa týka MMF, Beriem na vedomie, čo ste povedali. V niektorých prípadoch e, prítomnosť MMF e, bola považovaná za užitočnú vládou danej krajiny. Myslím, že komisár Almonia povedal, čo už povedať mohol k prispätiu EÚ. K tomu uh, objemu, ktorú, ktorý by sa dal aktivovať v rámci Komisia únie, ale beriem na vedomie vašu pripomienku. Madame Luling. Oui. Euh. Pani Luling, áno, ďakujem, pani predsednička. E, pán prezident, my teraz tu e, často izolovanie skúmame veľký počet smerníc, ktoré pretvárajú architektúru finančného a bankového dohľadu v Európe, aj keď e, toto nemôže byť zodpovedné za všetko zlé, ale napriek tomu vieme, že vo veľkej miere sú zodpovedné za tieto udalosti, ktoré poznáme. Ale máme tu jeden problém, ktorý a síce, že my musíme tento problém riešiť E, bodovo, jednotlivo a nevieme, kam nás tieto e, jednotlivé opatrenia vedú. Je to ako stavať niečo bez architekta. A vy viete, že e, vlastne aké riziko z toho vyplýva pre záverečnú konštrukciu. Váš záujem je udržať stabilitu v týchto mesiacoch turbulencií ale chcela by som vedieť, či sa nazdávate, že ECB by mohla byť nútená rozšíriť svoje pole kompetencií predovšetkým v oblasti dohľadu. Veľmi veľa e, autorít je za to, je tu otázka rozsahu, ako to robiť, či so všetkými krajinami aj mimo zóny euro. No a to je moja druhá otázka. A tretia otázka. Nemali by ste chuť zaoberať sa e, aj e, týmito ratingovými agentúrami, pretože delegovať túto, e, túto zodpovednosť na, na tie naše, to je dosť také rozporuplné a rozpačité. Ďakujem, ďakujem. Pani poslankyňa, ja si plne uvedomujem komplikovanosť situácie i ťažkosti, o ktorých hovoríte. Vidieť, že ako umelci robia síce prácu čo najlepšie ako vedia, ale bez architektonického plánu. Je to veľmi pekná metafora, samozrejme, ilustratívna. Pokiaľ ide o dohľad, ja som povedal presne to, že kde sme boli, bola to reflexia, vaše reflexie Európskeho parlamentu, reflexie Európskej komisie, ktorej, aj komisie, ktorej eh, pred, predseda Jean de la Rozie. Takže je tu skutočne jasne možná cesta, o ktorej sa už istým spôsobom rozhodlo. Rozho- boli to autory Maastrichtskej zmluvy, tá bola ratifikovaná všetkými parlamentmi a národmi Mm, bolo to všetko ľudovým referendum, toto všetko tu existuje a my o tom budeme rozmýšľať a vieme, že vždy sme boli za úzky vzťah s Európskou centrálnou e, bankou a dohľadovými úradmi nad bankami. Ratingové agentúry. Už, sme, už máme veľkú zodpovednosť v tejto oblasti, možno, že aj inú. Je to veľká téma, rozsiahla téma kde ešte stále prebiehajú reflexie, je jasné, že je to jeden z bodov, ktorý musíme veľmi zásadným spôsobom vylepšiť. A my musíme tam dosiahnuť aj transatlantickú dohodu, pretože sme v globalizovanom systéme je veľmi dôležité nájsť také riešenia, a ktoré by neboli iné E, a, alebo ešte protirečivé na obidvoch brehoch Atlantiku. Takže to sú moje otázky na vami predložené témy. Pán predseda, ja tiež by som si dovolila položiť vám niekoľko otázok. S pani Luling zdieľam e, názor, že pracujeme bez architekta a myslím si, že aj vy budete tento prístup e, zdieľať. Ale máme tu návrh veľmi dôležitej smernice CRD, kde očakávame stanovisko Centrálnej banky a myslím si, že by bolo zaujímavé, keby sme to mohli mať v priebehu skúmania tohto dokumentu. Ja mám občas pocit, že my ne, pracujeme zároveň bez architektu a niekedy aj e, tak bezprizorne. Treba e, to robiť, pretože tu máme problémov balančiť, likviditu, e, sú dohľad a tak ďalej. Samozrejme, že tu máme problémy a máme tu ešte aj požiadavky, ktoré sa týkajú e, týchto hedge fondov. Čo si vymyslíte o týchto legislatívnych návrhoch, e, kde sa budeme musieť vyjadriť ešte pred koncom nášho volebného mandátu? Pokiaľ ide o G20, zdieľate tento prístup, čo sa stalo minulý štveť rok je veľmi dobré, ale iba na makroúrovni. Bolo treba robiť viac, vy ste hovorili o výzvach, pokiaľ ide o dohľad. My vieme, že východisko z tejto krízy bez toho, aby sa vyriešili jej hlavné príčiny a podstaty nerovnováha vo svete, my nepokročíme dopredu. Teraz vidíme, že existuje veľký tlak z očí na Spojené štáty, ale to nevyrieši problém svetovej nerovnováhy, ktorá priam spôsobila tieto odchylky na finančných trhoch. Zdieľate aj vy tieto názory? Ďakujem, pani predsednička. E, my v tejto chvíli pracujeme veľmi intenzívne na vypracovaní nášho stanoviska tejto smernice a budete ju mať veľmi rýchlo k dispozícii. Iba vás chcem upozorniť na niečo. My teraz plne diskutujeme na svetovej úrovni, ako som to už povedal, o tom, čo je vhodné urobiť, aby sme E, vyvodili dôsledky z týchto okolností a navyše e, o tom, rieš, e, o tom hovoria príslušné výbory a hovoríme o stabilite svetového finančného systému. Teraz je jasné, že je povinné riešiť a riadiť celý finančný systém ako celok. Ak nie, tak budeme riskovať explóziu, ktorá môže nastať tu či tam a preto je nevyhnutné, aby tieto smernice prišli k okamihu, keď ešte sme nedokončili e, tieto pr- prípravné kroky. Takže treba vedieť, že ešte možno bude potrebné e, trochu ešte tu tie, toto dielo prispôsobiť, okresať a a týka sa to aj druhej strany Atlantiku. Týka sa to všetkých, lebo globalizácia ekonomického a finančného systému je taká, že všetci máme problémy permanentného prispôsobovania sa G20. Ja plne zdieľam vaše názory aj pocity, ale inštitúcia kľúčovou na vykonávanie dohľadu s úradmi a s orgánmi a, chce sku- a môže skutočne zmeniť veci, to je e, medzinárodná medzinárodné spoločenstvo treba vykonávať tento dohľad z pozície obnovenej autority a je samozrejme, že všetko, čo my robíme, ak to e, nepovedie k obnoveniu stavu s rovnakou konšteláciou deficitu a imbalances, a teda nerovnováhy vnútornej a e, vonkajšej, tak my sa ocitneme v tej istej situácii a budeme mať opätovne problémy. Takže je veľmi dôležité, aby sme mohli vy vo významnej miere posilniť e, túto dôveru makroekonomickú na e, celosvetovej úrovni. Ďakujem. A posledný vystupujúci, pani Bajva. Ďakujem, pani predsedníčka. Measuring the temperature. Pán Trišen, Trišen, meranie teploty hospodárstva sú v súčasných okolnostiach, bez ohľadu na to, ako budete presadzovať politiku, či to budú inflačné ciele alebo ciele stagnácie. Aj tak to nepriniesie výsledky ex prompt. Ak súčasný trend zoslabovania je viac alarmujúci. Čo si myslíte, ako, čo by mohlo byť um, pomôcť zásob? Mo, môže toto z, jed, ten jednoduchší e, prístup k peniazoch, nemohol že mať potom v budúcnosti nejaké zlé dopady. Ešte mám jednu ďalšiu poznámku eh, z hľadiska eh, potenciálu eh, rastu nových um, ekonomik práve v strednej a východnej Európe vo vzťahu k uh, tomu oslabeniu hospodárstva ako celku. Vaša otázka je naozaj veľmi príslušná, veľmi dôležitá. Myslím si, že sme ocitáme vo svete neistoty a musíme túto neistotu započítať. Ako sme, sme už povedali, máme pocit, že, ako aj komisia povedala nedávno, že určite rok 2009 bude zložitý rok, zložitým rokom na európskej aj svetovej úrovni a to, to, to, to opätovné naskočenie by mohlo, mal, malo nastať v roku 2010 po ťažkom roku 2009. Čiže my chceme stabilizovať tlačné očakávania tým, že zavedieme ten stabilizačný prvok pre ekonomických agentov, tak aby mali pevnú kotvu, s ktorou môžu počítať. Samozrejme, že znižovanie úrokových sadzieb, čo sú veľmi dôležité proti, v boji proti inflácii. To tiež eh, je dôležité aj pre zachovanie eh, pracovných miest a vytváranie pracovných miest. A čo sa týka pracovných miest, chcel by som ešte povedať, a ja podal som to niekoľkokrát, už, že 10 rokov eura boli z tohto pohľadu veľkým úspechom a nehovorím to, že, že by som pod, e, podceňovala súčasnú ťažkú situáciu, to nie. My v situácii sme zložitej, ale aj tak môžeme byť spokojní za 10 rokov, mm, keď sa pozriete, aké boli prínosy a keď sa na to pozriete na to 10-ročné obdobie, myslím si, že to, čo sme urobili, to je naozaj um, úžasné a v podstate vytvorili sme viac ako 3,6 miliónov pracovných miest oproti našej sesterskej e- ekonomike na druhej strane Atlantiku, ktorá má zhruba rovnaký počet občanov. A čo sa týka nových krajín, nových členov EÚ, Myslím si, že ten potenciál rastu z hľadiska stredodobého a budúceho vonkoncom nie je dotknutý, majú plnú možnosť využiť svoj potenciál. Sú samozrejme dotknutí spomalením globálnej ekonomiky aj európskej ekonomiky, ale verím, že ak budeme naďalej e, poskytovať štruktúrálne fondy, ktoré sú absolútne nevyhnutné, tak určite sa nám podarí, alebo sa im podarí dobehnúť ostatné s vynikajúcimi výsledkami. Tiež musím ešte povedať, že trh s komoditami je teraz nižší. A tak predtým, keď to bolo také vysoké, teraz za to platíme veľmi vysokú cenu, že to bolo predtým vysoké vysokej úrovni, teda vysoké ceny energii boli. Teraz eh, už je to dobrý prvok, že sa to znížilo a sa to určite materializuje neskôr. Ďakujem, vy ste tak dokonale rešpektovali rečnícky čas, že máme ešte 5 minút, čiže navrhujem ešte dve otázky v e, spontánne catch the eyes. Kto chce ešte v tomto preplnenom dopoludní položiť nejaké dodatočné otázky? Nikto? Môžem využiť rečnícky čas ja? Pardon, nech sa páči tam. Toľko si No, um, uh, moje meno je Tuan Anderson, ale vy nie ste členom výboru, takže najprv John Purvis a potom ja. prezident, uh, vidíte, že by sa nejako zmenil uh, režim na druhej strane Atlantiku vzhľadom teda vo Fede alebo vzhľadom teda na novú vládu? Ďakujem. Čo sa týka Fedu, výbor pre otvorený trh je rovnaký. A prezident Fedu je rovnaký. Máme veľmi dobrý vzťah, veľmi si to cením. Ten vzťah, ktorý máme s Fedom, musím povedať, že som spomínal mnohé dôležité rozhodnutia, ktoré prijala ECB. Musím povedať, že sme takisto mali spoločné rozhodnutia s Fedom, najmä že dávame aj likviditu v dolároch na tejto strane Atlantiku, čo je um, dôkazom toho mimoriadne intimného vzťahu, ktorý s nimi máme. Čo sa týka vedenia USA, uvidíme. Je jasné, že táto zmena administratívy je veľmi dôležitá. Avšak očakávam, že USA naďalej budú zohrávať svoju vlastnú úlohu v bránení vlastnej vízie a vlastných pojmov a princípov. Takže musíme byť pripravení na pokračovanie v veľmi úzkej spolupráci na globálnej úrovni aby sme z toho vyvodili všetky ponaučenia. A je pravda, že USA zohráva veľmi dôležitú úlohu a zohrávali veľmi dôležitú úlohu. Takže je nesmierne dôležité, aby sme naďalej aj s novou administratívou mali čo najúžší vzťah vrátanie dohľadu nad makroekonomickou politikou. Pán predseda, ak by sme dnes eh, mali spísovať Maastrichtskú zmluvu v cieľoch menovej politiky, nebolo by potrebné dodať aj otázku stability finančných trhov? Povedali ste, že pravdepodobne všetci myslia na mm, uniknutie z tejto krízy a potom ECB bude mať väčšie právomoci, právomoci v oblasti dozoru. Čiže ide o to, ako to definovať. Ale v každom prípade budete mať viac eh, právomoci a v tejto situácii to SEMU musí byť vyváženejšie. Čiže ako myslíte, že by sme mali naplniť to E obsahom, aby všetko ostatné ostalo vyvážené. A čo sa týka G20, myslím si, že príliš často zabudáme boj proti daňovým rájom. Čo si o tom myslíte vy a čo si myslíte, že by nová americká vláda mohla urobiť v tejto oblasti? Čo sa týka vašej prvej pripomienky, myslím si, že všetky centrálne banky na svete si uvedomujú, že majú zodpovednosť za finančnú stabilitu. Čo neznamená, že táto zodpovednosť by mala meniť menovú politiku samotnú. Dôvodenie centrálnych bank vo svete, myslím si, že všetky inštitúcie, naďalej tvrdia, že stabilita cien e, z dlhodobého, stredodobého hľadiska dôveryhodná je dôležitou podmienkou finančnej stability. Nepostačuje to samotné, ale nemal by tu byť rozpor medzi mimoriadnou pozornosťou pre finančnú stabilitu a mandátom e, stability cien, aby celý aby všetky tie, inštitú- čo majú všetky tie e, inštitúcie inflačného zamerania Všetky centrálne banky, ktoré poznám, eh, vydávajú eh, správy o, o cenovej stabilite, hodnotí sa riziko, eh, nebezpečenstva, proti ktorým sa treba obrniť. Samozrejme aj my to vnímame a musím povedať, že prostredie všetkých centrálnych bank ako inštitúcií, každá vo svojej krajine alebo vo svojej menovej zóne alebo vo svojom politickom združení sú považované za zodpovedné v oblasti finančnej stability. Takže naozaj si myslím, že tieto otázky sú zásadné a nie som si istý, že je potrebné meniť zmluvu. No, nezmeniť zmluvu, to určite nie je jednoduché. Preto je výhodné, že tá ratifikácia sa urobila už ex ante. Vidím, že niektorí z nás vedia, na čom sú, čo majú. Čo sa týka poslednej otázky e, fiška, pardon, daňových rajov. E, daňový raj ako pojem sa mi sa príliš stručný. E, myslíme skôr na tie finančné oblasti, ktoré nerešpektujú svetové pravidlá, v, vo veci obozretného dohľadu, transparentnosti, stability finančných trhov, inštitúcií, finančných inštitútov a trhov. To sú teda oblasti, ktoré nesplňajú normy boja proti e, výnosom strednej činnosti na financovanie terorizmu, tak ako je to definované v medzinárodnom spoločenstve. A preto myslím si, že mm, sme veľmi za posilnenie aplikácie týchto pravidel na svetovej úrovni. A takisto je pravda, že treba povedať, že by sme mali mať spoločný koncept aj z druhou stranou Atlantiku, aby sme tu nemali totálny chaos. Všetky tieto finančné triedy, uh, ten fin- raňový, daňový raj uh, trošku komplikovaným pojmom. Takže myslím si, že musíme Mm, veľmi obozretne kvalifikovať to, čo považujeme za tie daňové raje. Myslíme si, že by mali teda dodržiavať pravidlá integrity, transparentnosti, a ktoré platia dnes vo svete. Ďakujem. Ďakujem pán predseda za túto e, veľmi plodnú výmenu názorov, e, ktorá nás ponorila aj do dejín E, e, hospodárskej a menovej únie. A posledné strednutie o monetárnom dialogu budeme mať 30. marca, teda myslím tým na, ten, na toto volebné obdobie. Možno, že by bolo vhodné to trošku zbilancovať. V každom prípade vám ďakujem za účasť a stretneme sa 30. marca. Už som smutný pri myšlienke, že budeme mať naše posledné stretnutie koncom marca každom prípade však musím povedať, neviem, čo vy si myslíte o e, menovom dialogu s centrálnou bankou, ale my si veľmi ceníme tieto príležitosti na výmenu názorov.